E, či je tento mandát v poriadku. Neviem, že či e, niečo k tomu máte, ale e, platnosť jeho mandátu je tým pádom potvrdená. A pokiaľ ide o legislatívne akty v rámci legislatívneho postupu, chcel by som vás informovať, že predseda rady, ako aj ja, v stredu budeme podpisovať 5 legislatívnych aktov v súlade s článkom 54 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Toto bude takisto aj zápisníci z tohto zasadnutia figurovať. Takisto vám chcem oznámiť, že zo skupiny EPP a e, SAD som obdržal žiadosť